Predovšetkým pokiaľ ide o zápisnicu zo včera a tie texty, ktoré eh, sa k toho týkajú, tie boli eh, rozdané. Ak nie sú nejaké pripomienky, tak môžeme konštatovať, že zápisnica je schválená. Teraz prejdeme k prvému bodu programu povednejšej schôdze a tým je vyhlásenie rady. Prezentácia zo strany rady, pokiaľ ide o všeobecný návrh všeobecného rozpočtu, rozpočtový rok 2018. Chcem pripomenúť e, jedným poslancom, že pokiaľ ide o túto rozpravu, tak sa nepredpokladá spontánna rozprava a nebudú akceptované ani prihlásenia v rámci postupu modrej karty. A teraz dostane e, v mene rady zástupca priestor. Mr. President. Vážený pán predseda, ctení poslanci, vážený pán komisár, vážené dámy, vážení páni. Je pre mňa veľkou cťou, že vám môžem priblížiť predstaviteľom Demokratického parlamentu návrh mm, Komisie Rady pre mm, rozpočet na budúci rok, tak ako bol schválený členskými štátmi 4. septembra tohto roku. Vzhľadom na čas, ktorý je vyšelený pre našu rozpravu, budem stručný. Poprvé, mene rady by som rád zdôraznil, a to jednoznačne, že rada predkladá návrh rozpočtu, ktorý či už ide o záväzky alebo platby, obsahuje nevýšenie v porovnaní s tohto ročným rozpočtom. Podrobnejšie to vyzerá nasledovne. 909 milión viac, 0,6 viac v porovnaní s predchádzajúcim eh, rokom, teda týmto rokom, a navýšenie o 9,9 miliard alebo 7,35 eh, eh, pokiaľ ide o plánované výdavky. Po druhé, rada venuje veľký, veľkú pozornosť mm, fiskálnemu nasmerovaniu únie a navrhuje zvýšiť rezervy na budúci rok. Chcem, aby rozpočet bol prúžný, pretože mm, potrebujeme mať dostatočnú predvydateľnosť. Na základe toho Rada a predsedníctvo budú sa snažiť e, dosiahnuť výsledok, pokiaľ ide o budúco ročný rozpočet, výsledok, ktorý nás pohne dopredu. Rada zdôrazňuje výdevky v tých oblastiach, ktoré majú najvyššiu európsku pridanú hodnotu a zahrňajú politické priority únie. Budú stimulovať hospodársky rast, pracovné miesta, posilňovať bezpečnosť a bude riešiť migračné problémy. Tieto priority, som presvedčený, sú rovnaké aj v parlamente. Zároveň a vzhľadom na rozpočtový proces v zmysle zmluvy, E, rada vidí e, možnosť e, pre úspory a určité zmeny v návrhu komisie, bez toho, aby sme hrozili účinnú implementáciu a realizáciu programov únie. Vážený pán predseda, dámy a páni. Na základe uvedeného by som chcel spomenúť e, zásady e, návrhu rozpočtu udržania hospodárskeho rastu a vytvárania pracovných miest zostáva dôležitou prioritou Rady. V roku 2014 chceme podporiť inteligentný, exkluzívny rast. Chceme vyčleniť 73,5 e, miliard vo forme prísľubov a 64 vo forme plateb. To je o 2,1% viac a 17,5 Ehm, respektíve 75 ehm, v porovnaní s eh, úrovňou pre tohto roku. Pokiaľ ide o bod 1a, ehm, rast a práce, rada si uvedomuje význam eh, tejto zásadnej oblasti, kde máme mm, mm, dobré realizačné výsledky. Chcel by som e, zvýrazniť e, navýšenie v e, časti 1a v porovnaní s rozpočtom 2017. Rada sa rozhodla, že schváli návrh komisie pre programy ako COSMO Erasmus Plus a odstavenie jadrových zariadení zachováme financovanie v oblasti Horizon 2020, výskum a inovácie ako aj iniciatívy, ktoré chráni finančné záujmy únie, energetiku, hospodárskú obnovu, ukončenie existujúcich programov, pilotných projektov a prípravných aktivít. Rada taktiež akceptuje úroveň e, e, prostriedkov navrhovaný komisiu e, ako i5 pre Úniu, Mm, zbor e, Solidarity a Fond pre strategické investície, vrátanie rozšírenia jeho pôsobnosti. V niektorých e, bodoch e, časti 1a miera rastu sa upravila smerom nadol vzhľadom na reálne očakávanie absorpčnej schopnosti a po prehodnotení rozsahu administratívnych nákladov. Pokiaľ ide o časť 1b, kohézna politika e, základný nástroj Európskej únie na vytváranie hospodárskeho rastu a pracovných miest. E, zachováme e, rozsah prostriedkov v zmysle návrhu komisie. I keď pri platbách navrhujeme určité úpravy Váš dámy, vážení páni, pokiaľ ide o priority, eh, pre nás je dôležité zabezpečiť, eh, eh, zistiť bezpečnosť a financovanie pre migračnú a vonkajšiu politiku. Vzhľadom na to, v časti 3, bezpečnosť a občanstvo, rada akceptuje návrhy komisie a bude naďalej vyčlenovať prostriedky pre programy agentúry, ktoré majú dočinenia s migráciou. Rada taktiež podporuje návrh komisie, e, e, pokiaľ ide o mobilizáciu nástrojov, nástrojov flexibility na podporu priorít. V oblasti 4 Globálna Európa návrh rozpočtu e, v zásade vychádza z návrhov komisie a vykazuje určitú, určité zníšenie v porovnaní s týmto rokom pretože minulý rok, tohto roku sme vyčlenili 750 miliónov eh, eur navyše pre utečencov. A teraz časť 2 a 5, veľmi stručne. V časti 2 eh, mm, eh, udržateľný rast návrh obsahuje určité úpravy v prvom piliere spoločná polnohospodárska politika E, hodnotíme, budeme navýšovať e, príjmy e, pre rozpočet. Niektoré ďalšie úspory sme zistili v rámci partnerstva pre udržateľný rybolov vzhľadom na to, že v minulosti niektoré cely neboli dosiahnuté. Pokiaľ ide o časť 5, správa, po veľmi dôkladnej kontroli e, rada stanovila rozpočet príslušných inštitúcií na úrovni, ktorú e, považujeme za vhodnú vzhľadom na špecifika príslušných e, inštitúcií. Urobili sme celené úspory a mm, znižili sme rast miest pre väčšinu inštitúcií a úradov. Navyše e, e, rada e, prijela vyhlásenia, pokiaľ ide o snahu zabezpečiť 5-percentné zníženie zamestnancov v období 2013 až 2017 v inštitúciách a orgánoch únie. Takže stále máme určité rezervy, aby sme naplnili cieľové ukazovatele vo všetkých inštitúciách. Rada e, sa domnieva, že treba e, stále kontrolovať e, úroveň zamestnanosti v inštitúciách únie s tým, aby sme skonsolidovali naše úspory. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážené poslanky, nedovolte, aby som to uzavrel a zopakoval nasledovné. Zmiernenie temp po nárastu výdavkov v roku 2018 porovnaní s týmto rokom v niektorých oblastiach ako navrhuje to rada, predkladáme vám na zváženie po dôkladnej kontrole v rade e, základné e, princípy e, zdôrazňujú prioritizáciu v tom zmysle, že chceme zmenšiť narast rozpočtu niektorých programov s tým, aby sme posilnili flexibilitu v rámci viac e, ročných limitov. Chceme dosiahnuť úspory v, e, v oblasti správy e, s tým, aby sme zohľadnili realizáciu jednotlivých programov. Ďalej neredukujeme body roku 2007 až 2013, teda tohto programovacieho obdobia s tým, aby sme mohli úspešne e, e, e, uhradiť neuhradené účty a nebudeme redukovať humanitárnu pomoc. Vážený pán predseda, vážení poslanci, vážení spravodajcovia, vážený pán komisár, vážené dáme, vážení páni, som si vedomý, že máme pred sebou ďalšie kroky v rozpočtovom procese budem e, e, zvážovať e, stanovisko Európskej únie, ktoré bude prijeté po dôkladnom zvážení, rovnako ako to urobila Rada, veľmi dôkladne, keď veľmi dôkladne formulovala svoju pozíciu. Ďakujem pekne za to, že ste si vypočuli zdôvodnenie stanoviska rady. Dúfam, že budeme smerovať k primeranému a udržateľnému rozpočtu na rok 2018 ktorý bude maximálne prospešný pre európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ministro Kivine. Ďakujem pekne, ďakujem pán minister Kivine a teraz dostane priestor pán komisár Rettinger. Nech sa páči, mene komisie. Vážený pán predseda, vážený pán minister, dámy a páni zástupcovia rady, vážené poslankyne a poslanci. Rok 2018 e, bude e, s normálnym rozpočtovým rokom, aj keď vieme o nadchádzajúcom Brexite. E, komisia pred niekoľkými mesiacmi predložila návrh rozpočtu a teraz sú k dispozícii konštruktívne stanoviska parlamentu a rady, za ktoré sme im povďační. Domnievam sa, že existujúce rozdiely v prístupoch budú viesť e, čoskoro k spoločnému e, výsledku. Pokiaľ ide o štruktúru rozpočtu, tam nemáme žiadne rozdiely pokiaľ ide o ciele, ktoré chceme dosiahnuť, aj tam máme rovnaké presvedčenie rast a zamestnanosť a chceme urobiť veľa pre konkurencieschopnosť Európy, chceme zvládnuť migráciu aj finančne a v záujme našich obyvateľov sa chceme postarať o vnútornú bezpečnosť. Návrh komisie E, pokiaľ ide o správne výdavky pre personál pre, na vecné náklady a investičné prostriedky, je úsporný. E, našich 5 ten stanovený cieľ úspor, e, chceme dosiahnuť v stanovenom časovom rámci. Stanovisko rady je také, že by sme Eh, chceli navrhnúť 1,5 rady, teda rada chce navrhnúť 1,5 krátenie, ale tam eh, s tým máme trošku obavy, pretože by to viedlo eh, k odburávaniu našich služieb a mohlo by ohroziť poskytovanie toho, čo sme si predsa vzali. Budúci rok vychádzame e, nezmenene z toho, že kohézne programy a e, vyžiadané finančné prostriedky e, budú poskytované v plnej miere. V 2014 2015 sme toho nespolufinancovali tak veľa a bez toho nie je možné začať s investíciami do infraštruktúry, ale chceme e, budúci rok, keď už e, tie investície budú v, e, plne rozbehnuté, zamedziť tomu, aby došlo k nejakému zablokovaniu pladieb a k omeškaniu platieb, takže sme presvedčení, že tie prostriedky budú plynúť plynule. Menšie projekty štáty ako eh, for Europe, ale aj ďalšie budú postačujúce, aby eh, eh, aj vo fáze štartu mohli byť financované. Samozrejme, keď sa bude na tom podieľať aj rada. Diskusie v triloku v nadchádzajúcich týždňoch chceme využiť na to, aby sme presvedčili radu práve o týchto našich budúcich projektoch v oblasti e, vedy a výskumu, v oblasti inovácií, v oblasti zlepšenia um, konkurencie schopnosti. Pokiaľ ide o záväzky e, v, e, na program Horizont 2020, tam ide o pol milio, miliardy eur. Parlament a rada rozhodli 3 nášho HDP investovať do výskumu. Zatiaľ sme len pri 2 a o čo viac o tomto cieli hovoríme, o tom nej dosahujeme. Výskum je základom pre našu budúcu konkurencieschopnosť v podstate by sme ako Európania mali každoročne investovať o 150 miliónov viac a teraz krátiť o pol e, miliardy sa mi zdá veľmi nebezpečné. Chceme financovať veľké projekty, e, kde bude možné preukázať európsku pridanú hodnotu po eh, kráteniach, napríklad Tri zo štyroch žiadostí o financovanie v oblasti digitálnej agendy budeme musieť odmietnúť. Tým pádom e, nedosiahneme e, stav, aký majú v Pentagone alebo v Číne. Pokiaľ ide o výskum e, v oblasti medicíne, personalizovaná medicína a podobne, krátiť tam financie v tejto oblasti znamená, že s našim výskumom postupujeme veľmi pomaly. Pokiaľ ide o kvantovú technológiu, ktorú podporujem vo svojom e, návrhu, kde sme založili e, vlajkovú iniciatívu s vedúcimi inštitútmi v tejto oblasti, keď e, tam e, budeme e, v tých 130 miliónoch o 32 krátiť a keď vidíme, ako zároveň e, Google, Apple, Microsoft investujú do tejto oblasti miliardy, musím povedať, že toto je falošný signál. Takže nebojujeme tu len na teoretickej úrovni ohľadne nasadenia prostriedkov. Áno, úspory sú možné, ale ja vás chcem presvedčiť o správnosti projektov, najmä najmä tam, kde vedú krátenia finančných prostriedkov e, k ich obmedzeniu. Keď si zoberieme napríklad projekt Connecting Europe, e, Galileo, ITO, Copernicus, tam e, môžeme krátiť prostriedky, ale projekty sa dokončia neskôr. Čo neinvestujeme v 18., musíme investovať v 2020, 2022. Myslím si, že by sme e, mali radšej ponechať výšku e, finančných prostriedkov, ktorú sme si naplánovali, dokonca aj zvýšiť aby sa nestalo, že tieto projekty budú realizované že neskôr ako e, Američania a podobne. A samozrejme my si musíme pozrieť aj geopolitické e, výzvy ako e, migrácia a diskutovať o nich na lokálnej úrovni, kde teda krátenia sú možné a reálne. Keď sa tak pozrieme na nadchádzajúci finančný rámec, môžem konštatovať, že v roku 2018 dopracovať sa ku kompromisu je priam hrou. Ehm, na október boli naplánované zasadnutia, ktoré vôbec už nemusíme mať. A budeme mať o to viac času pripraviť nasledujúce finančné obdobie, kde tam budú tie výpadky podstatne väč- väčšie ako teraz. Ďakujem pekne za prácu rady a ďakujem aj za prácu pána spravodajca parlamentu. Ďakujem pekne, pán komisár Rettinger. A teraz dostane na 3 minúty slovo spravodajca Muresan. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár Rettinger, vážený pán minister Kivine, kolegovia z estonského predsedníctva. Vítajte v parlamente. Teraz sa dostávame do rozhodujúcej fázy v rámci postupu dohodnutia rozpočtu EÚ na rok 2018. Prvú polovicu roka 2018 2017 sme strávili s tým, že sme dohadovali dôležité, dôležité politické priority a súhlasili sme s tým, že e, pracovné miesta, bezpečnosť občanov musia byť tou hlavnou prioritou aj v rámci rozpočtu na budúci rok. To sú tie správne priority, pretože občania Európy očakávajú, že Európa bude plniť práve v týchto oblastiach a sú to tie, teda tie oblasti, kde EÚ musí pridávať tú hodnotu. Teraz e, musíme sa sústrediť na tú prvú polovicu e, roka. Samozrejme, nie sme kredibilní, keď hovoríme, že chceme Európsku úniu, ktorá bude inovatívnejšia a pritom krátime 490 miliónov eur z programu výskumu a inovácií. Nie sme dôveryhodní, keď hovoríme o tom, že infraštruktúru chceme lepšiu, či je to energetika, digitálne, železnice alebo diálnice a krátime viac ako 100 miliónov z Connecting Europe a 99 miliónov z veľkých infraštruktúrnych projektov Celková miera krátenia je na úrovni 1,7 miliardy eur zo strany rady a to je veľmi veľa a chcem to povedať jasne. To, čo navrhuje rada, to je rozpočet pre slabšiu Európsku úniu. Pretože menej investícií dnes znamená slabšie európske hospodárstvo do budúcnosti. Komisár to počiarkol na príkladoch z digitálnej oblasti veľmi presvedčivým spôsobom. Európska komisia pochopila v prvom pol roku tohto roka, že rast, pracovné miesta, bezpečnosť musia byť našimi prioritami a zostavili veľmi zmysluplný rozpočet. Preto aj ja podporujem to, aby sme alokovali väčšinu zdrojov, ktoré máme na výskum, na malé a stredné podniky, na infraštruktúru, na projekty do infraštruktúry, aby sme boli na strane polnospodárov, hlavne tých mladých polnospodárov, aby sme naplňali naše záväzky, pokiaľ ide o súdržnosť a štrukturálne fondy malá miera čerpania e, v prvom roku tohto finančného programovacieho obdobia, pokiaľ ide o fondy súdržnosti a štrukturálne fondy, to neznamená, že miera čerpania bude aj naďalej takáto nízka v nadchádzajúcich rokoch. To práve naopak. Znamená to, že teraz naberú plnú rýchlosť tieto projekty a peniaze budú potrebné na, do ďalších rokov. Nie je horší signál, ktorý by mohla vyslať e, Únia smerom na malé stredné podniky, na občanov, na mimovládky, ako nebyť schopná splácať svoje faktúry. A preto volám, no, apelujem na všetky strany, aby sa dali dohromady, aby sa stretli v nadchádzajúcich týždňoch, aby zostavili zmysluplný rozpočet pre Úniu na rok 2018. Rozpočet, ktorý bude vychádzať z investícií, ktorý bude podporovať výskum, inovácie, malé a stredné podniky, dôležité projekty, tak aby smerovali peniaze do dobrých projektov, ktoré e, žiadajú o peniaze EÚ, aby sme sa postarali o bezprostredné susedstvo, či je to juh, východ alebo balkánsky priestor, aby sme e, využili e, tie peniaze, ktoré máme k dispozícii, aby sme ich smerovali do zlepšenia bezpečnosti občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Murešan. A teraz e, pán poslanec Ešford, nech sa páči, aj vy dostanete 3 minúty. Uh, Vážne pán predseda, v apríli tohto roku náš parlament súhlasil s navýšením e, ročného rozpočtu parlamentu o 1,3 A to vzhľadom na e, úroveň inflácie som sa domnieval, že to bolo e, reálnym návrhom a odporúčil som, aby to bolo etalónom aj pre ďalšie inštitúcie. Som rád, že môžem podať správu, že väčšina ostatných inštitúcií súhlasila s týmto návrhom. Som rád, že tiež predložili obdobné návrhy spomeniem tri výnimky v tomto parlamente. Poprvé, e, e, úradník pre e, dohľad nad údejmi dostal za úlohu rozšíriť svoje aktivity a to bude znamenať mimoriadne výdavky v roku 2018. Po druhé, Európsky dvor auditorov má dočinenie veľký, s veľkým nárastom práce a preto e, jeho požiadavky považujem za legitímne. A napokon Európsky e, e, súdny dvor argumentuje potrebu zvýšenia financovania vzhľadom na zvýšené aktivity, preklady a potrebu riešiť bezpečnostné otázky. Vzhľadom na výdavky navyše som za to, že e, rada príliš e, skrsala e, výdavky a odporúčam parlamentu ich navýšiť. Napriek tomu, aby celkové výdavky rozpočtu boli kontrolované, musíme naďalej šetriť. Šťastí navrhujem, aby sme to vyvažili zvýšením účinnosti a tu Rád e, vám hovorím o tom, že e, súd e, dvora auditorov urobil určitý pokrok v tomto smere. Ale musíme tiež posilniť rozpočtovú disciplínu a budeme musieť redistribuovať niektoré prostriedky. Za týmto účelom navrhujem, aby sme zmrazili rozpočet výboru regionov, ako aj Európskeho výboru hospodárskeho a sociálneho výboru na rok 2018. Takisto som si vedomý toho, že Európska služba pre vonkajšie aktivity tiež čeli e, veľkému nárastu nákladov z časti, pretože bude mať viac zamestnancov, ale sú to aj určité e, náklady e, v rámci programu strategickej komunikácie Väčšinu týchto nákladov e, by mala e, absorbovať samotná služba pre vonkajšie aktivity na základe vlastného rozpočtu, keď som si vedomí, že budeme pravdepodobne musieť to e, navýšiť smerom nahor, keď budeme mať presnejšie údaje. Váš pán predseda, chcel by som vyzvať parlament, aby ste viedeli súhlas s tým, že toto navýšenie 2,3% je primerané. Ak to budeme uplatňovať voči ostatným kapitolom, budeme zrejme musieť urobiť ďalšie zložité rozhodnutie. Teším sa na diskusiu ohľadom týchto návrhov s tenovými spravodajcami a dúfam, že získam ich podporu. Ďakujem pekne. Grazie, onorevo... Ďakujem pekne, pán poslanec Zešmoet. Teraz eh, by mal vystúpiť predseda eh, rozpočtového výboru, pán Artuji, ale nie je tu. A tým pádom dostane slovo pán minister Kivine, aby zareagoval. Nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Vážení kolegovia, veľmi pekne ďakujem vám za veľmi dôkladné, premyslené pripomienky. Dovolte by som eh, sa eh, viedril veľmi stručne. Vážený pán komisár, Eh, argumenty, ktoré ste predložili najmä eh, v otázke eh, výskumu, sú presvedčivé a môžem vás ubezpečiť, že mm, rada s pochopením to vníma. Budeme to tlmočiť kolegom v rade a budeme sa snažiť dosadnúť pokrok v rámci rozpočtového procesu. Je to vynikajúca poznámka, musíme ju zohľadniť a ako ste povedali, musíme mať na zreteli dlhodobú konkurencieschopnosť nášho kontinentu. Vážne, e, pán spravodajca, e, Siegfried, e, ďakujem veľmi pekne za to, že ste povedali o infraštruktúre malých stredných podnikov, o polnohospodárov. Polnohospodároch berieme to na vedomie, to vám môžem prislúbiť a budeme o tom diskutovať s kolegami v rade, ale samozrejme aj s vami a to čoskoro skoro keď sa rozbehnú hĺbkové diskusie o rozpočte. Pán Ashford, ďakujem aj vám za vaše poznámky. Veľmi trefné a určite ich zohľadneme mm, počas e, našich rokovaní e, mm, aj v otázke administratívnych nákladov samotnej rady. E, s prihľadnutím na uvedené a vzhľadom na to, že mm, čoskoro sa rozbehní e, e, trelové ďalšie negociácie, dovolte, aby som na záver dnešnej diskusie povedal ešte niekoľko poznámok. Poprvé, e, a to je pochopiteľné, chcel by som vám poďakovať v mene rady, vo svojom mene, v mene kolegov za viedrené názory. Ďakujem za to, že ste e, tak úprimne a na rovinu ich povedali. E, myslím si, že dnešná diskusia zdôrazňuje tú skutočnosť, že naozaj nám záleží o naplnenie na naplnení e, nášho cieľa e, urobiť to, čo je najlepšie pre úniu našich občanov. Plne rešpektujem to, že Európsky parlament môže mať a pravdepodobne mať iný e, názor na návrh rozpočtu na rok 2018. Ubezpečujem vám, vás, že rada bude e, e, usilovne spolupracovať s vami, potom ako oficiálne schválite svoje stanovisko. Vieme, že môžeme rátať s komisiou a s vami. Pán Oettinger, E, s tým, že budete nápomocní pri hľadaní konvergencii v našich stanoviskách a pri navrhovaní e, kom- rozumných kompromisov. Chcel by som poďakovať pánovi Artui, aj keď nie prítomný, pánovi Morešanovi a, a Ašvartovi, pánom spravodajcom, za úvodné e, rozhovory a tie, ktoré budú nasledovať. Európa ako celé potrebuje e, e, rozpočet, ktorý bude reagovať na požiadavky občanov. Aj keď ide o pohyblivý terč, som presvedčený, že na základe podpory Európskeho parlamentu, odhodlanosti parlamentu, komisie a